Kolegovia, ospravedlňujem sa za meškanie. Ja neočakávane budem predseda- predsedať, keďže chýba Annelín. Nevieme, čo ju zdržalo. Veríme, že o malý okamih príde. Toto je prvá jediná, dúfam, schôdza, ktorej budem kedy predsedať výboru IMKO. Som hlboko poctená. Tiež som jedna z tieňových spravodajcov k tejto téme. Dúfam, že sa mi podarí v tomto smere prispieť k vecnému spracovaniu hlasovania. Máme len jeden bod, o ktorom budeme hlasovať. Neskôr pristúpime k schváleniu programu schôdze. Sú prosím nejaké námietky k programu? Nie, ďakujeme. Tiež chcem pripomenúť, že schôdza sa vysiela naživo. Prosíme teda, aby sa neprerušovala schôdza. Tiež je k dispozícii aplikácia všetkým poslancom pracovníkov politických skupín. Aplikácia bola aktualizovaná. Dúfame, že funguje. Zápisnica z predchádzajúcej schôdze z 20. a 21. februára 2019. Budeme zápisnicu považovať za schválenú, ak nebudú námietky. Sú, prosím, nejaké námietky v tejto chvíli? Dobre. Teraz prejdeme k hlasovaniu o prevencii šírenia teroristických obsahov na internete. Spravodaj kyňou je Julia Reda. Chceš sa Julia slova? Nie, dobre. Prejdeme teda k hlasovaciemu zoznamu. Najskôr. Návrh 1. Kto je? Kto je za? Um, uh, who is in favor of amendment 1? Who's against? Proti. Zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za? Proti. Prijaté. Kompromis 2 za. Prijaté. Carried. Um, amendment 35. 35. Pardon, 205. Strana 4. Návrh 205. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Overíme si. That is rejected. Okay. Zamietnuté. Ďalej. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Prijaté. Ďalej. 46. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 236. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 235, kto je za? Pardon. 235, to je za. Proti. Musíme si to overiť. Yep, that one's carried. Um... Prijaté. 234 Kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Prijaté. Amendment compromise 3. All those in... Compromise 3 za. Proti. Z... To do abstentions. Um, uh, any abstentions? Zdržali sa? Štyridsať Kompromis 5a. Compromise 5A. Yes, you got that? Yeah. Okay, all those in favor? To je za, proti, zamietnuté. 5B, za, proti, zamietnuté. Pardon, prijaté. So, compromise 10. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej nasleduje kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Návrh 350. Kto je za? proti. To si overíme. That is rejected. Zamietnuté. 351. Kto je za? Proti? Overíme si to. Yep, that's rejected. Okay. Zamietnuté. 352, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to však. Yep, that's rejected. Zamietnuté. 355, kto je za? Proti? Myslím, že to bolo prijaté. Overíme si to však. Yep, that's carried. So, um, three, five, Ďalej nasleduje Návrh 358, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Yeah, reject, uh, sorry, carried. Um... Prijaté. 359. To je za proti, zamietnuté. 360. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 361. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Ďalej. Návrh 87. Kto je za? Proti? zdržali sa. Overíme si, nech sa páči. That's rejected. Zamietnuté. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kompromis 15. 14 bola prijatá. Ďalej nasleduje kompromis 15 za, proti, prijaté. Zdržali sa, myslím, že jeden sa zdržiavá dlhodobo. Ďalej nasleduje v hlasovaní návrh 392. Kto je za? Proti? Veríme si, nech sa páči. It was adopted, but... Thank you, colleagues. Um... Ďakujeme, prijaté. Ďalej následuje návrh 96 s ústnym pozmňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Overíme si to. That's adopted. Um... Prijaté. Ďalej. 393 odpadáva. 395 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 394. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 97 a 397. Spoločne o nich hlasujeme, kto je za, proti, zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 396 za, proti, Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to pre istotu. Yes. Okay. Prijaté. Teraz prílohy kompromis 16, je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 102. To je za. Proti. Prijaté. Ďalej. 101. Kto je za? Proti. Myslím, že to by sme si mali overiť. Nech sa páči, hlasujte. Yeah, that's carried. Prijaté. Ďalej. Prejdeme ďalej o niekoľko strán. Strana 26, strana 28, návrh 146. Kto je za proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej 147. Kto je za? Proti? Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to pre istotu. Aha, zdá sa, že to bolo jasné. Overovať nie je potrebné, ale preto len to overíme. Uh, it's 147. Yeah. Návrh 147. Zamietnuté. Kompromis E. O ňom sa nehlasuje. 161. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 169. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to bolo prijaté. 26. je za. Proti? Zamietnuté. Ďalej, ústny pozmeňovací návrh. K návrhu 27. Aha, už je to odhlasované. Myslím, že to bolo zamietnuté. My to máme ako ústny pozmeňovací návrh 27. Je to odlišné k úvodnému ustanoveniu 33. Takže hlasujeme ústny pozmeňovací návrh. Za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 170 a 171 za, proti, zamietnuté. 172 za, proti, schválené, schválený. 173 za, tento odpadáva, takže 174 za, spolu s 28 za, proti. Skontrolujeme. Zamietnuté. Schválené, odprodujeme sa. Ďakujem. Takže teraz eh, ideme hlasovať 29 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 181 za, proti, zdržal sa, schválený. 32 za, proti. Myslím, že bol zamietnutý. Schválený, prepačte. 32. Končím hlasovanie. 33 za, proti, zamietnutý. 34, prepačte, 183 za, proti, zdržali sa, schválený. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Takže hlasujeme o návrhu so s týmito zmenami elektronicky. Prosím, hlasujte všetci o návrhu s týmito zmenami. V poriadku, blahoželáme spravodajcovi. V poriadku, máme niečo v bode rôzne. Julia, chcete niečo povedať? Chcela by som poďakovať pani predsedničke za to, že sa toho takto narýchlo ujala. Veľmi si to cením, môžeme pokračovať v práci s gestorským výborom a chcem poďakovať aj všetkým tieňom spravodajcom, ktorí pracovali na takomto dobrom konsenze. Nech sa páči, hovorí pani predsednička. Predtým, ako odídete, pripomínam, že máme ešte dve schôdze 1. apríla v pondelok medzi 3. a pol 7. a v 2. apríla medzi 9. a pol 1.